Pán predseda. Pán predsedajúci. So good morning, colleague. Prajem všetkým dobré ráno, vážení kolegovia. Poprosím, aby ste zaujali svoje miesta v sále, aby sme mohli začať s hlasovaním. Máme na programe veľa bodov. Začnem najprv pánom Karimom. Faktická poznámka. Pán predseda, v novinách Figaro dnes ráno bola správa o tom, že minulý týždeň sa do parlamentu dostal novinár nielen s falošnou zbraňou, imitáciou zbrane, ale dostal sa dokonca veľmi blízko ku princovi Charlesovi. To je budúci, budúca hlava štátu. Takže aká je tu zaistená bezpečnosť v parlamente? Môžete nás dnes uistiť, že tieto veci beriete vážne a že naozaj sa tu v rámci predsedníctva e, naozaj podnikajú kroky, ale proste, že sa nielen predstiera vysoký stupeň bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán Karim. Môžem vás uistiť, že táto vec sa berie veľmi vážne a pokiaľ viem, hovorilo sa na nej, o nej aj na konferencii predsedov a môžete si byť istí, že tento parlament danej otázke, veľmi vážnej otázke, venuje náležitú pozornosť. Teraz začneme s hlasovaním. Vo svetle nedávneho vývoja vlastne text ohľadne mediálneho zákona v Maďarsku sa bude musieť zrevidovať a preto navrhujem, aby sme odložili hlasovanie podľa článku 177 odsek 4. A rozhodnutie o tejto otázke a o nových termínoch, nových lehotách sa príjme na konferencii predsedov vo štvrtok 3. marca. Takže kto si želá vyjadriť súhlas, kto sa chce vyjadriť za, Nikto, nikto sa nechce vyjadriť v prospech tohoto. Kto sa chce vyjadriť proti? Vidím. Ďakujem pekne. Naozaj, pán predseda, vidím, že po tom nedávnom vývoji E, sa veci dostali e, ku komisárovi, ale nie do parlamentu. A preto musíme odložiť hlasovanie o uznesení, pretože to vlastne e, má zohľadniť aj ten najnovší vývoj. Ďakujem pekne. Čiže to bolo za. A kto sa chce vyjadriť proti? Ak nik, budeme hlasovať. Teda tí, ktorí sú za odklad, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Takže táto téma bude odložená. Ďalej, správa o dvojstrannej ochrannej dohode o voľnom obchode medzi EU a Koreou. Budeme hlasovať o texte ako celku. Pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch za, proti, zdržali sa, prijaté. 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení ako celku. Takže otváram hlasovanie. Každý mal čas odhlasovať. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželám pánovi spravodajcovi. Ďalej budeme hlasovať o správe pána Kalfina. Je to poskytnutie záruke, záruky únie EIB na straty z úverov a záruk na úvery a projekty mimo Európskej únie text ako celok, ale najprv tu máme ešte pozmeňujúci návrh ústny. Pán Kalfin, nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, vo svetle nedávneho vývoja e, v krajinách e, v oblasti Severnej Afriky a Stredomoria, vieme e, smerovanie k demokratickým zmenám v týchto krajinách, zvýšila sa aj migrácia smerom do EÚ. A rád by som uviedol nejaké čísla, ktoré súvisia s pozmeňujúcim návrhom v správe. Ide o takýto pozmeňujúci návrh. E, príloha 1. Krajiny e, susedské a partnerské. Tam má byť e, suma 13 miliard 664 miliónov. Ďalej stredovomorské krajiny 9 miliard 700 miliónov. Takže Vidíme tu ešte aj e, zmeny v číslach článku 2 odsek 1. Tam je 29 miliard 567 miliónov a generálny mandát 27 miliard 567 miliónov. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pánovi Kalfinovi. Sú výhrady? Nie sú, nevidím teda aspoň. Takže budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pokračujeme. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pokračujeme. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pokračujeme. Pozmeňujúce návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pokra- pokračujeme. Pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pokračujeme. Pozmite návrh 3. Otváram hlasovanie. If you have difficulties with Ak máte problémy s, so svojimi hlasovacími prístrojmi, môžeme zavolať technika. Končím hlasovanie. Prijaté. Pokračujeme. Takže pokračujeme e, hlasovaním o celku. Prijaté legislatívny na, legislatívne uznesenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté a blahoželáme spravodajcovi. The next item is the Ďalej správa pána Sturdyho, dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Korejskou republikou. Nech sa páči. A spravodajca zrejme sa bude chcieť vyjadriť, alebo niekto iný k tomuto. Pán predseda, chcem poďakovať komisii aj tieňovým spravodajcom. Toto je skutočne prielomová dohoda o voľnom obchode a skutočne je to výborná príležitosť, aby sme tu v parlamente podporili túto dohody a podporili vlastne myšlienky, ktoré by mohli znamenať veľký pokrok do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. túto fantastickú dohodu dávam na dávam hlasovať, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželáme pánovi Stadimu. Ďalej hlasujeme o siedmých návrhoch uznesení ohľadne situácie v Egypte. Začíname odsekom 9. Je to samostatné hlasovanie po častiach. Čiže kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť. Za, proti zdržali sa prijaté odsek 10, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Odsek 11, prvá časť je menovité hlasovanie, končím hlasovanie, Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 15. Prvá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o uznesenie ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. A teraz hlasujeme o troch návrhoch uznesenia, čo sa týka plnenia stratégie Európskej únie pre Podunajskú oblasť. Pozmenujúci návrh 1 je stiahnutý, čiže hlasujeme o uznesení ako celku. Hlasovanie je elektronické. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Uznesenie je jasnou väčšinou schválené. A teraz máme 6 navrhov uznesenia o právnom štáte v Rusku. Dávam hlasovať o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalším bodom je hlasovanie o návrhu e, uznesenia e, Výboru pre rozvoj e, o energetickej stratégii Svetovej banky. Najprv odsek 2, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je zamietnutá. V poriadku, overíme si to elektronicky. Takže hlasujme, prosím. Druhá časť. Hlasujeme teda. Končíme hlasovanie. Je to schválené. A teraz pozmenujúce návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím si, že zase si to musíme overiť elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Je to schválené. Takže teraz pozmenujúci návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. A je to schválené. A teraz odsek 7. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že zase to budeme musieť overiť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená odsek 10. Hlasujeme osobitne. Prvá časť. Proti. Zdržali sa. Overme si to. Otváram hlasovanie elektronicky. Končíme hlasovanie. Prvá časť je schválená. Schválená druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. sa návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený. Odsek 12. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie elektronicky. Končíme hlasovanie. Je to schválené. sa návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa? Overme si to. Elektronické hlasovanie, nech sa páči. Končíme hlasovanie. E, prijaté úvodné ustanovenie A, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť, za, proti, zdržali sa, overme si to, hlasujte prosím, končíme hlasovanie. Aj druhá časť je schválená. Úvodné ustanovenie C. Pozmenil sa návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Blahoželám. Ďalším bodom je hlasovanie o, troch návr- o šiestich návrhoch e, uznesenia ohľadom stratégie Európa 2020. Začíname odsekom 3. Hlasujeme zvlášť prvá časť. Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť, eh, menovité hlasovanie. Hlasujeme prosím. Všetci ste stihli. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz pozmenie sa návrh 1. Za proti, zdržali sa schválení 3 za, proti, zdržali sa schválení. Pán Bulman má ústny sa návrh. Nech sa páči, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pre našu politickú skupinu, v mene našej e, skupiny, chcel by som e, e, predložiť ústny pozmenujúci návrh Ide o otázku e, rodovej politiky e, v stratégii EU 2020. Chceme to posilniť. Prečítam toto po anglicky. Nové znenie 10a trvá, že e, rodová rovnosť je kľúčovým cieľom, ktorú musíme dostihnúť k roku 2020 a preto vyzýva na plnú účasť žien na pracovnom trhu a inklúziu žien do odbornej prípravy. Taktiež vyzýva, aby E, tento, táto agenda zni, e, zni, zničila rozdiely medzi mužmi a ženmi. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Takže hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz odsek 12. Hlasujeme zvlášť. E, e, elektronicky hlasujeme o prvej časti. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. Je to schválené. Druhá časť. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Ešte nestihli ste? Máme to? Áno. Takže končíme hlasovanie. Aj druhá časť je schválená. Odsek 13. Zase hlasujeme zvlášť elektronicky. Prvá časť. Hlasujeme, prosím. Stihli sme. Nik sa nestiažuje. Končíme hlasovanie. Je to schválené. Druhá časť. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Aj druhá časť je tiež schválená odsek 20. Prvá časť elektronické hlasovania. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. Prvá časť je schválená, druhá časť elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končíme. Aj druhá časť je prijatá. Ocek 21. Prvá časť elektronicky, nech sa páči. Končíme hlasovanie. Schválená druhá časť. Elektronicky hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Aj táto časť je schválená. Ocek 23, prvá časť. Hlasujeme, prosím. Končíme. Je to jednoznačne prijaté. Druhá časť. E, ospravedlňujem sa teda, nie končím, ale otváram hlasovanie. Trošku som sa poplietol. Takže otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Teraz končíme. Aj toto je schválené. A teraz máme pozmeniť sa návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Odsek 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Blahoželám. Ďalším bodom je hlasovanie o návrhu uznesenia e, výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti ohľadom vykonovania usmernení pre politiku zamestnanosti členských štátov. Začíname odsekom 4, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Je to schválené e, e, veľkou väčšinou odsek 7. Za, proti, zdržali sa, schválený. 8. Zdržali sa, E, proti zdržali sa schválené. 19, dve časti, prvá časť, za, proti, zdržali sa schválený. Druhá časť, za, proti, zdržali sa schválená. Faktická poznámka. Prepačte, ale bohužiaľ nefungujú mi hlasovacie zariadenie. you. Wir schicken gleich einen Techniker. Hneď vám pošleme technika. Now we vote on the A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? E, uznesenie je schválené. A teraz e, e správa pani Bereš, Usmerenie pre politiku zamestnanosti členských štátov. Hlasujeme o legislatívnom uznesení, hlasujeme eh, elektronicky. Menovite, nech sa páči. Mali sme dosť času. Končím hlasovanie. A je to jednoznačne schválené. Ďalším bodom je hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení ohľadom zvyšovania cien potravín. Začíname pozmenujúcim návrhom 5, menovité hlasovanie. E, hlasujme, prosím. Končíme. Je to zamietnuté pozmenice na vrch 6, menovité hlasovanie. Končím. Zase je to zamietnuté. Pozmenie sa návrh 8 menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zase je to zamietnuté po tretie, odsek 5. Dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená druhá časť, za? Proti? Zdržali sa? Schválená. A teraz máme chcete, e, aby sme to overili. Aby sme si to overili, v poriadku elektronicky hlasujeme. Druhá časť, odsek 5. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Mali ste pravdu. A teraz si návrh 9. Menovité hlasovanie, takže nech sa páči. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. To znamená, že máme teraz odsek 6, 2 časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Tentokrát je to zamietnuté odsek 10, zase dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, môžeme si to overiť elektronicky. Myslím si, že je to schválené, ale predsa len hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. je to jednoznačne schválené. Takže na budúce vás poprosím, aby ste e, neváhali a dvihali ruky. Odsek 13, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Pozmeňte sa vrch 11, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. schválené. Teraz máme e, odsek 20, na vrch 10, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený 21 23, e, tri časti, kto je za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť, za, proti, zdržali sa schválená, tretia časť, za, proti, zdržali sa, elektronicky si to overíme, e, otváram hlasovanie, tretia časť, končíme hlasovanie, zamietnutá. Odsek 27. Zase e, máme tu e, hlasovanie zvlášť. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa schválená. Tretia časť. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím hlasovanie. a e, výsledok je pozitívny, je to schválené. Pozmeňuje sa návrh 7, menovité hlasovanie, nech sa páči. Končíme hlasovanie. E, e, je to schválené tromi hlasmi. V takom prípade je tu na návrh 2. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 3 za, proti. Nie je to jednoznačné. Elektronicky hlasujeme. Končíme hlasovanie. A je to schválené na návrh 4. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Úvodné ustanovenie D. Prvá e, časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Hlasujeme teraz o uznesení ako celku. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Milí kolegovia, ja to je všetko, čo sa týka hlasovania. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Trvalo nám to dva, presne 28 minút a 30 sekúnd. A teraz nastupuje vysvetlenie hlasovania. So, thank you very much. Great. Didn't take 40 minutes. Thank A teraz nastupuje vysvetlenie eh, hlasovania. Najprv správa Zalba Bidegain. Pán Mikolášek, nech sa páči.